skončiť a chcem dať možnosť kolegom, aby e, vysvetlili svoje hlasovania. Takže vysvetlenie hlasovania správa Fernández de Pre a začína kolega Pospíšil. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem povedať, že gratulujem e, vám, pretože efektívne vediete schôdzu. A k samotnému vysvetleniu, ja som podporil európsky rozpočet na budúci rok, i keď je navýšený o 10 miliard eur. Toto je potrebné vysvetliť aj našim voličom, našim občanom v Českej republike. Dôvodom je, sa zvyšujú prostriedky na bezpečnosť a migračnú a bezpečnostnú politiku. Je jasné, že musíme dať teraz viac peňazí na ochranu vonkajších hraníc, na agentúry, napríklad na agentúru Frontex. Bez väčšieho množstva peňazí nemôžeme e, zabezpečiť e, ochranu Európskej únie a boj s medzinárodným terorizmom. Vítam, že sa zvýšili prostriedky na niektoré programy, ktoré sa týkajú vzdelávania mladých. To je veľmi dôležité, napríklad Erasmus program, pretože vzdelávanie mladých ľudí je podľa mňa jedna z ciest, ako ukázať že Európska únia je pre túto generáciu prínosná. Ďakujem. Ďakujem, kolega Pospišil. Pán Polčák tu nie je. Teraz pán kolega Jár. Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi rád, že sme v, potvrdili rozpočet na rok 2016, aby sme mohli riadne pracovať. A ako člen poľnohospodárskeho výboru, sa chcem trochu sťažovať, pretože náš výbor všetky návrhy mm, výboru Agri zamietol. Nie len tie, ktoré by stáli viac, ale aj tie, ktoré by boli zadarmo a to ma hnevá. Poprosím mojich kolegov, aby na budúce serióznejšie skúmali návrhy výboru Agri a aby ich viac zohľadňovali a potom sa mi bude na budúci rok ľahšie hlasovať za rozpočet. Ďakujem. Teraz pán Mamikins, nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, cez to, že sme odhlasovali rozpočet na rok 2016, sme zabezpečili aj efektívnejšie zaobchádzanie so zdrojmi. Článok 36 predpokladá, že výbory budú e, viesť rozpravu minimálne trakrát, trikrát o efektívnejšom zaobchádzaní so zdrojmi. To vítame. Budeme pravidelnejšie robiť e, revíziu rozpočtu a budeme vidieť, ako sa plnia ciele rozpočtu. Fond pre e, koheznú politiku, regionálny rozvoj a sociálny fond. Tieto fondy bohužiaľ boli krátené, to nie je dobré, ale prevažujú pozitívne aspekty a preto som hlasoval za rozpočet. Ďakujem, pán kolega. Mamikins, teraz pán Henen. Ten stiahuje svoju prihlášku, takže končíme vysvetlenia k tejto správe. Teraz pristúpime k správe Ferreira Teurer, vysvetlenia hlasovaní. Pán kolega Polčák tu opäť nie je, takže pán kolega Jár. Ďakujem. Chcem vysloviť kompliment príslušnému výboru, ktorý odovzdal vynikajúcu správu. Mnohí sa nevedeli dohodnúť, či táto správa je príliš spolitizovaná, ale myslím si, že je to dobrý výsledok. Ja Mám záujem na tom, aby sme ďalej sledovali daňovú problematiku a daňovú, otázky daňovej spravodlivosti. Teším sa na ďalšiu prácu toho výboru a teším sa na jeho výsledky, výsledky jeho práce. Ďakujem. Ďakujem kolega Jár, teraz pán Kelly. Ďakujem. Musím povedať, že vy robíte dobrú prácu ako predsedajúci a mám radšej ako predsedu Spidyho Gonzáleza, Gonzáleza ako príliš pomalých predsedov, ktorých takisto občas máme. Pokiaľ ide o toto hlasovanie, bohužiaľ a nezvyčajne pre nás v EPP my sme hlasovali v rámci škótskych poslancov proti našej vlastnej skupine v niektorých záležitostiach, ale toto je veľmi dôležitá téma pre našu krajinu a tá správa zachádza príliš ďaleko, keď vyzýva komisiu, aby robila určité prešetrenia. Daň je v národnej právomoci. Toto bolo uznané mnohými referendami. A najmä jednotný daňový vymeriavací základ nie je v našom záujme a preto sme hlasovali proti tejto správe. Správa obsahuje, ale celkovo ide zlým smerom. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán kolega Kelly. Pán Mamikins. Ďakujem. Ja sa môžem pripojiť ku kolegom, ktorí pochválili vašu prácu ako predsedajúceho. No a teraz, pokiaľ ide o tieto daňové otázky, efektívna, spravodlivá daňová politika je základným kameňom hospodárskej stability každého štátu. A v Európskej únii nemáme toľko um, prírodných zdrojov, aby sme sa, vy, aby sme sa zaobišli bez daní. Sociálne dane, danie z príjmov právnických osôb, DPH a iné druhy daní všetkých potrebujeme. Ale každý, kto odvádza dobrú prácu, musí byť za to poriadne zaplatený. Musí to byť plat, ktorý pokrie e, jeho životné náklady a životné náklady jeho rodiny. A dane takisto musia mať primeranú výšku, musia byť dostupné aj pre zamestnávateľov. Ale celkovo tento dokument vítam a hlasoval som za. Ďakujem. Pán Mamikin s pani Boylen tu nevidím. Pán kolega pospíšil. Ďakujem, Pán predseda, ja som sa zdržal v prípade tejto správy, nepodporil som ju a dôvodom je to, čo už naznačili niektorí moji predrečníci. Pre mňa je problém presadiť spoločný daňový základ pre priame dane, najmä pre daň z príjmov právnických osôb. Ja som kandidoval zase stredopravú stranu včera a my sme mali v programe jasne napísané, že sa nebudeme usilovať o zjednocovanie daňových sadzieb a e, o zjednocovanie daňového základu pre priame dane. Takže ja chcem dodržať sľub, ktorý som dal voličom. A Chcem takisto zachovať autonómiu jednotlivých daňových systémov. Ja sa stále domnievam, že zdravá konkurencia daňových systémov e, štátov EÚ je dobrá Samozrejme, nesmie tam existovať nekalá súťaž alebo daňový dumping, tak ako to robia niektoré štáty, napríklad Luxembursko. Ďakujem, pán Pospišil. Pán Hennen. Ďakujem, pán predsedajúci. Hlavný limit vlády, ktorá chce zvyšiť dane, je medzinárodná konkurencia. Môžete zvyšovať dane do určitej miery, ale potom tie peniaze budú odtekať do lepších, výhodnejších daňových jurisdikcií. To je realita, ktorá sa realizuje, ktorá sa ukazuje stále častejšie a častejšie, pretože moderné technológie uľahčujú presuny kapitálu na svetovej úrovni. Môžeme sa na to stiažovať, ale nemôžeme to zastaviť. Jediný spôsob, ako to môžeme riešiť, ako riešiť e, straty daňových príjmov, je, že vytvoríme vlastný daňový režim, ktorý bude atraktívnejší. A opäť sa dostávam k základnému argumentu proti daňovej harmonizácii. Čím to bude centralizovanejšie, ten daňový systém, e, tým e, budú viac odkádzať tie E, peniaze bez dohľadu. Takže harmonizované dane sa budú harmonizovať smerom nadol. Ďakujem, pán Hennen. Na záver, pán Arnott. Ďakujem, pán predseda. Ehm, ukazuje sa, že sú to dva poctivé stanoviska, čo sa týka e, členstva v EU. Buď e, zaujmete federalistický prístup a uznáte, že e, všetko, čo sa EU snaží robiť ako sa, že to vyžaduje napokon harmonizovať e, zdanenie a že to vyžaduje väčšie právomoci a harmonizáciu. A to je poctivé stanovisko. A ďalšie poctivé stanovisko je povedať, že v skutočnosti toto Spojené kráľovstvo nevyžaduje a my sme nezávislý národ a piatá najvyššia ekonomika na svete, nechceme európsku vládu. Tieto dve stanoviska sú úprimné a mne e, je zložité pochopiť e, tretiu cestu, že môžeme byť v EÚ, ale e, konať ako jej brzda. A to nie je poctivé a spravodlivé a musíme byť úprimní a povedať si, či sme v EÚ alebo či nie sme v EÚ. Ďakujem, pán Arnett. Toľko k vysvetleniu hlasovania k správe Ferrera a Toer. A teraz ideme k vysvetleniu hlasovania k správe kolegyne Daty, čo sa týka prevencie radikalizácie a náboru európskych občanov prostredníctvom teroristických organizácií. Najprv má slovo pani González Peňaz. Hlasovali sme proti tejto správe, pretože sa sústreďuje e, na príznaky a nielen problémy, z ktorých e, pramenia e, táto e, e, práva sa zameriava e, na prinúcovacie prosvedky a kontrolu spoločnosti, ktorí len pridávajú k problému extrémizmu aj zhoršenie našich slobod. Nemôžeme bojovať proti tomu problému s väčším strachom a vytvárať väčší strach. My vyžadujeme naliehavé potrenia pre boj proti terorizmu, ktoré naša delegácia poslala členom parlamentu Martinovi Šolcovi aj Federike Mogherini a právne a policajné opatrenia sami o sebe nie sú dostatočné a mm, máme za to, že aby sme zabranili radikalizáciu, musíme posilniť e, stratégiu sociálnej súdržnosti a inklúzie a to je zásadné a osobitne aj vzdelávanie ako cesta, ktorá môže ponúknuť alternatívy do budúcnosti pre súdržnú a solidárnu spoločnosť. Ďakujem. Kolegyňa González Peňaz, kolegyňu Gil nevidím. A kolegyňa Gil práve prišla. You can speak from wherever you want. Thank You, chair. Ďakujem, pán predseda. Prepačte. Ja som podporil túto správu, pretože sa silne domnievam, že radikalizácia je jedna z eh, hlavných víziev, ktoré čelíme. Uh, občania EÚ e bojujú e, proti teroristickým organizáciám v Iraku a Syrii my nemôžeme e, ďalej zaostávať za skutočnosťami, či už je to radikalizácia v Spojenom kráľovstve v Belgicku alebo Francúzsku. A čo zvyšok EU, musíme sa zamerať na prevenciu. Je jasné, že činy EU majú dôležitú E, pridanú hodnotu pri boji proti radikalizácii. A vzhľadom na to, že táto vec nekončí na národných hranicách, e, myslíme na sociálne médiá, ktoré dávajú platformu tým jednotlivcom tak, že e, radikalizujú sa úplne v izolácii od zvyšku spoločnosti. Toto je problém, ktorý členské štáty nemôžu účinne riešiť, ale EÚ môže je kľúčom nájsť e, ozajstné riešenia bez toho, aby sme um, ubrali z zaručenia e, z základných slobod. Ďakujem pani Gil. Pani Maulu tu není, preto kolega Obermer má slovo. Ty... Ďakujem, pán predseda. Teroristické útoky e, v Paríži sú doteraz najsmutnejší milník Eh, islamistického extrémizmu a teraz eh, je eh, treba byť úprimne odhodlaný a v tejto správe nebola žiadna stopa ani odhodlanosti, ani úprimnosti uh, oni ne, uh, pomenovali men, veci pravým menom a, a to uh, islamizmus a v Európe uh, sú ľudia ohrozovaní extrémnymi moslimami, a nie kresťanmi a židmi a uh, v tamto si e, autor e, neveril. A Keď politická únia e, neukáže odhodlanosť, e, ale e, bude len e, hovoriť e, o e, navracaní, tak sme už žiaľ kapitulovali. Ďakujem, kolega Obermar. Teraz e, k e, vyjasneniu chcem povedať, že išlo o spravodajkyňu, kolegyňu Darty Teraz kolega pospíšil ma slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ja som tiež s radosťou podporil túto sferu, pretože považujem problém radikalizovaných občanov za e, mimoriadne nebezpečný. Jednotlivé štáty EU nemôžu sami riešiť e, tento problém a ak je dnes na Blízkom východe okolo 5000 Európanov, ktorí sú džihadisti a budú sa e, chcieť raz vrátiť do EÚ, tak je to mimoriadne nebezpečie a potenciálny zdroj terorizmu. Takže v e, tejto správe e, celý rad konkrétnych vecí, ako napríklad záväzok do konca tohto roku ukončiť práce o smernici o menovi tej evidencii cestujúcich, to treba dokončiť a E, je dobré, že bude trestný čin už len to, že európsky občania budú postupovať výcvik od teroristických organizácií a som rád, že budeme môcť konečne možno poriadne strážiť vonkajšie hranice. Toto ja vítam a preto som správu podporil. Vielen Dank, Herr Kollege Pospischil. Ďakujem. Um, kolega pospešil, kolega Polčáka nevidím, teraz má slovo preto kolega Šogor. Dankeschön, ich werde auf Englisch. Ďakujem, budem hovoriť po anglicky. Prvá najzjavnejšia reakcia um, smrteľným útokom e, v Paríži bolo poukázať e, na diery v našom bezpečnostnom systéme a potrebujeme silnejšie hranice a lepšie informačné systémy a e, väčšiu kontrolu prístupu k údajom a lepšie informácie na ochranu životov civilov. A my musíme sa zmeriť so skutočnosťou, že tieto vraždy uskutočnili európske občania. Ak chceme, aby svet bol bezpečnejší, musíme počnúť od pochopenia, že čo, že nie tisícky európskych občanov by sa utekali k eh, násilnému extrémizmu a eh, vrazili eh, doma aj v zahraničí. Ako bolo uvedené, e, vedúcim jednej z najúspešnejšej protiradikalizačnej iniciatívy v Belgicku Vilvorde, ak e, chceme, aby sme zabranili upadnutiu do e, teroristických e, organizácií, musí mať silnejšie väzby s širšou komunitou. Ďakujem. Kolega Šogor, teraz kolega Jár. Die Zahlen sind schon erschreckend. Tie číslo sú hrozujúce 5000 Európanov ehm, bojuje v Iraku a Sýrii proti našim eh, eh, hodnotám eh, vyrastli v EU a rozhodujú sa tu pre teroristický spôsob a preto je dôležité sa zaoberať touto situáciou. Tá správa je pre mňa vyvážená, len samozrejme musíme zlepšiť sociálne podmienky, ale e, vieme tiež, že keď sú všetky sociálne veci vyriešené, tak pravdepodobne e, to zlo e, v ľudských bytostiach patrí k tomu a musíme bojovať proti nemu a musíme ho stíhať. A na to treba európsku odpoveď, európske riešenie a chcem ešte mm, požiadať, e, aby sme konečne tie správy presadzovali, lebo už ich máme dosť a aby aj členské štáty dali na to potrebné prostriedky. Ďakujem kolega Jar, teraz kolega Kelly. Tentokrát sme hlasovali s našou skupinou e, vo všetkých týchto hlasoch e, za samotnú správu. Jedna vec e, bez pochyby je, že teroristické útoky v Paríži nám ukázali, že všetci sme ohrození. Každý na západnom svete je teraz e, cieľom ISISu a vidíme e, to vo videách, ktoré zverejnili. Hovoria o spojení svet diabla, o aliancii diabla uvedli 60 štátov, aj môj vlastný štát, preto musíme si byť to vedomí, musíme byť e, zjednotení a musíme na tvrdo proti tomu pracovať a osobitne musíme posilniť naše e, vonkajšie hranice. A ja som bol um, potešený, že 637 za 690 ľudí hlasovalo za a že súhlasíme, že musíme pokračovať týmto smerom. Ďakujem kolega Kelly, teraz kolega Nekov. Благодаря, господин председател. Ďakujem, pán predseda. Posledné útoky v Paríži a v Mali ukazujú, že terorizmus nerešpektuje národné hranice a že musíme konať eh, globálne na európskej úrovni. Musíme sa zameriavať na prevenciu a preto úprimne vítam mm, parížsky dvor ministrov e, školstva, ktorí sa zameriavajú na európske a ľudské hodnoty, ako je sloboda a boj proti diskriminácii prostredníctvom vzdelávania od e, skorého veku. E, Európa zažíva ťažký čas a musíme tomu čeliť inkluzívnym vzdelávaním, ktoré zahrnie zodpovedných a tolerantných občanov, ktorí sú schopní kritického myslenia a inštitúcie by sa mali na to zamerať, aby mohli e, sa poučiť, ako posudzovať kvalitu informácií na internete a byť e, menej zraniteľný. Ďakujem. E, pán kolega Nekov, teraz kolega Mamikins. Otázka je jednoduchá. Prečo Belgicko a aj ďalšie štáty EÚ sa stávajú útočiskom teroristov e, v Európe, e, Európe obeťov a to nesmieme popierať. Nemôžeme umožniť, aby teroristi využívali pre svoj prospech e, naše hodnoty, aby takto páchali svoje útoky. Musíme na našich e, hraniciach myslieť na ochranu hraníc e, a ich ostrahu, pretože ich nedostatok vedie k tým útokom, ktoré sme zažili. Naše tajné služby musia medzi sebou lepšie komunikovať eh, aj s eh, zahraničnými partnermi. Ďakujem pán Mamikins, a kolega Henan. Ďakujem, pán podpredseda parlamentu. Ak eh, chceme, eh, aby úsilie svojich detí sa zaintegrovali, musíme im ponúknuť niečo, do čo sa zaintegrujú a musíme im eh, dať výhľad v zmysle spoločného účelu a spoločných účastí, ktorí môžu naši občania sa zostiť. Tieto ľudia vidia, že sú to vykorené národy a hovoria hovorím, že e, celý pojem e, národov a tradícií e, je minulosťou a Pomyslite si na marocké práca, chlapca, ktorý žije v bruselskej štvrti Molenbeek, ak ho učia históriu školy, tak v škole tak mu hovoria, že to je história plná nenavistí a vidí dva národy v Belgicku, ktorí sa identifikujú za sebou a nie s celým svetom, ale čo to pre ňa znamená? Je to počudovania hodné, že e, potom takto menšinové obce e, sa bojujú o silnejšiu identitu. E, ide o to, aby sme lepšiu ideu porazili, lepšiu ideu porazili tú horšiu ideu. Teraz pán Coburn. Uh, ja chcem povedať že ne, e, tým na vás, ale je to celý systém je to všetko príliš rýchle a e, je zaražujúce, e, že e, v Európe sa rušia slobody rýchlejšie, ako by ste mohli predať býka na aukcii. A možno by ste mali riešiť menej veci, ale lepšie. Tiež sa obávam z toho, že ľavičari a liberáli e, kryjú svoje chyby otvorením dvere imigrácie tým, že sa snažia e, zavazať e, radikálnu legislatívu a myslím si, že to nie je spôsob, ako týchto pokytať a, a po druhé ide o to, že e, ľavičari sa snažia e, zakryť svoje e, chyby tým, že um, prinášajú autoritárne zákony. Ďakujem, kolega Coburn, teraz kolega Arnott. Ďakujem pekne, pán predseda. Zákon o školstve z 96. v Spojenom kráľovstve vyžaduje, aby školy vyučovali z politicky neutrálneho hľadiska. Ja sa obám hlavne k e, tejto správe, kde e, bol prijatý pozemci návrh po odseku 25, kde sa uvádza, že je um, povinnosťou členských štátov zaručiť, že ich e, systém školstva bude rešpektovať a podporovať hodnoty a princípy. A ja um, nevidím, že by to bola zodpovednosť e, vlády Spojeného kráľovstva, aby takto politizoval náš e, systém školstva. Myslím si, že školstvo má byť o tom, že e, majú učiť deti, aby mali schopnosti sami rozmýšľať a nie im hovoriť, čo si majú myslieť. A um, preto som požiaľ za potrebné hlasovať proti tejto správe. Vielen Dank, Herr Kollege Arnett. Zum Abschluss der Stimmerklärungen zu diesem Bericht der Kollege Etheridge a teraz pán Esvič k tejto správe, prosím. Ďakujem. Ja som hlasoval proti správe o zabranení radikalizácii a terorizme v Európe. Je to správa, ktorá je vlastne symptómom toho, prečo EÚ nedokáže zastaviť takéto veci. Mali sme o tom debaty a hovorili sa o tom tam všetko možné, sú teroristi, lebo sú chudobní, lebo preto, lebo za to, lebo sme na nich tvrdí, lebo ľudia sú proti emigrácii. To všetko je prečo snažiť sa pochopiť dôvody, ale vždy sme minuli cieľ, pretože potom vlastne ukazujeme cestu, že samozrejme masová emigrácia má s tým niečo dočinenia, pretože sem prichádzajú ľudia, o ktorých neviete, kto sú, takže je to tam, nebuďme politicky korektní a potom na konci tohto fraškovej debaty máme hlasovania, kde väčšina ľudí vôbec ani nevie nič, ktorá teda vie, čo sa deje a prechádzajú to, potom hlasujú proti tomu a to je celkovo nonsens. Ďakujem, pán kolega. Pán Etheridge, týmto sme skončili hlasovanie a vysvetlenie hlasovania. A teraz k správe Kristensen o strategickom rámci k EÚ k, k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Pán González Benes. Súhlasíme s diagnostikou tej e, správy. E, nestabilite e, zamestnanosti nízkych platoch a diskriminačných zmluvných podmienkach a pracovných podmienkách. A toto sú podmienky, ktoré vedú k tomu, že sa zhoršuje zdravie pracovníkov a keď e, podnik neplní svoje e, povinnosti vo veci bezpečnosti, tak svoje drámy, ako e, keď 50 pracovníkov bolo otravných hortuťov v asturskej fabrike na Zinok. A my dôsledky toho všetci platíme formou straty produktivity našich hospodárstiev a zvýšenie nákladov na systém zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia. E, my e, podporujeme túto správu, pretože politika e, vyžaduje zosúladenie pracovného a osobného života a náš hlas v tejto správe o odporúčania sú pozitívne a preto tiež chceme upozorniť európskych socialistov, že keď budú ďalej pokračovať v takejto politike úsporných opatrení, bude naďalej postupovať e, terajšia situácia. Kolega Šulce, veľmi je dôležité, že tých 270 miliónov pracovníkov dostane nový strategický rámec pre lepšie pracovné podmienky a ochranu zdravia v rámci rokov 2014 až 2020. Pre mňa bolo rozhodujúce, že strategický rámec má tri body. Prevencia, E, chorôb z povolania, ktorá zodpoveda demografickej zmene a potom lepšia implementácia. Pre mňa je dôležité, aby týchto 20 európskych zákonníkov k ochrane zdravia a bezpečnosti pre práce sa lepšie implementovali v praxi na ochranu zamestnancov, pracovníkov. Keď sa to podarí, potom môžeme hovoriť o nových pravidlách a zákonoch, pretože práve podniky, malé a stredné podniky musia dobre zaobchádzať s týmito predpismi a tu sú, pomáhajú príklady z osvedčenej praxe, ale myslím si, že celkové v tejto správe máme dobrú rovnováhu medzi zdravým a pracovnými podmienkami a preto som túto správu aj schválil. Ďakujem. Ďakujem kolega Šulce a teraz kolegyňa López Bermecho. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, najprv povedať, e, že e, nezákonné e, rotácie pracovných zmluv spôsobujú nárast v pracovných úrazoch a chorobách z povolania aj v Španielsku prostredníctvom ťažkých reforiem na trhu práce. A, kľúčom pre prevenciu je, že nesúhlasíme s redukovaním sociálneho dialogu a e, chcem ti povedať, že chcem sa odvolať na e, látky porušujúce činnosť endokrinných, e, endokrinného vylučovania. A RIČ je nezodpovedný akt a sa tým spôsobuje silná kríza, ktorá sa nerieši. Žiadame zjednotený rámec pre ochranu a proti chorobám z povolania žiadny ekonomický záujem nemôže byť nadradený e, pracovným e, právam. Ďakujem pani kolegyni López. Teraz príde pán kolega Šogor. Úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci nielen v záujme pracovníkov, ale aj v záujme podnikov a zvýšenia konkurencieschopnosti, udržateľnosti systémov sociálneho zabezpečenia a celkové je to spoločenský, celospoločenský záujem. Potrebujeme jasné, efektívne pravidla v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ich prísne uplatňovanie bez ohľadu na počet zamestnancov. To ale nevylúčuje zohľadnenie konkrétnej špecifickej situácie malých a mikropodnikov a poskytnutie osobitnej pomoci týmto podnikom pri uplatňovaní legislatívy z oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Mali by sme sprísniť naše opatrenia voči nenahlásenej práci, pretože práve takíto nenahlásení pracovníci trpia najviac pracovnými úrazmi. Ďakujem. Ďakujem, kolega Šogor a teraz kolega Jar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolega Šulc mi hovoril zo srdca pri vysvetlení hlasovania, ale napriek tomu je to taká správa, ktorú môžeme len schváliť na jednej strane. Všetko to, čo sa povedalo, je správne a Chceme samozrejme ochranu bezpečnosti, ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, ale súčasne musíme dať pozor, aby sme nevybudovali imperium byrokracie, ktoré by znemožnilo fungovanie malým a stredným podnikom. A keď hovoríme o osvedčených postupoch, tak tu nejde o osvedčené postupy z hľadiska byrokracie, ale z hľadiska ich realizácie. A pre, to je aj moja výstraha, upozornenie kolegom z odborného výboru. Naozaj treba dbať na to, aby to dobre, čo chceme naozaj dosiahnuť, sme potom nezničili tým, že vytvoríme byrokratickú záplavu. Tým sa skutočne len staneme nedôveryhodnými a takto len budeme podporovať skepsu voči Európskej únii. Ďakujem kolega Jar a teraz ide kolega Ludgren. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Práve sme hlasovali o správe o strategickom rámci EÚ. Pokiaľ ide o Švedsko a naše odbory, e, tak môžem povedať, že majú veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe národnej legislatívy na zlepšovanie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Švedský model nie je ten model, ktorý by som chcel vidieť z zoslabený európskou legislatívou. Preto som hlasoval proti tomuto návrhu. Zdá sa, že EÚ chce stále strčiť, strkať svoje prsty do rôznych národných koláčov, ale žiaľ zriedkavo ich zlepšujú. Jednoducho ten prístup je jedna veľkosť na všetkých a to vedie ku katastrofám. Ako členský štát EÚ musíte prebrať zodpovednosť za ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci bez toho, aby do toho EÚ vstupovala, tvárila sa, že rozumie tomu lepšie ako národné vlády. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Lundgren. A teraz dávam slovo kolegovi Mamikinsovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda strategický rámec Európskej únie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 až 2020 je dokument, ktorý veľmi súrne potrebujeme. Hovoríme o cieľoch až do konca tejto dekády, o cieľoch, ktoré dovtedy treba dosiahnuť vo všetkých aspektoch právnych, psychologických, konkurenčne schopní, e, teda oblasti hospodárskej súťaže a podobne. A výsledkom by mohlo byť pomalé znižovanie, postupné znižovanie nezamestnanosti, čo je veľmi dôležité, lebo každý človek má právo na prácu a na to, aby mohol pracovať, potrebuje dobre pracovné podmienky. V Lotyšsku, v mojej vlasti, vidíme dobré výsledky pri zlých pracovných e, pri zlých pracovných podmienkach. Ďakujem, pán kolega Mamicín, kolega Uhenena nevidím. Tým sme e, dokončili vysvetlenie hlasovanie k správy Kristence a preto odročujem naše rokovanie do 3. hodiny. Prajem vám dobrú chuť a e, stretneme sa tu teda znovu o 3.